Týmto sme ukončili dnešné rokovanie. A ďalšie rokovanie bude pokračovať zajtra no, o 9. Program bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu a prvnež e, ukončím